Schválené. Zápisnica dnešnej schôdze bude predložená parlamentu na schválenie v úvode ďalšej schôdze a ak nebudú žiadne námietky, posunieme schválené uznesenia z dnešnej schôdze príslušným relevantným orgánom a osobám uvedeným v týchto uzneseniach. E, táto schôdze Európskeho parlamentu je teraz odročená.